Dear colleagues, we are going to start. Kolegyne a kolegovia, začneme. So, good morning. Dobré ráno, kolegovia. The first uh, item Prvý bod nášho dnešného programu je prijatie programu. Sú nejaké výhrady, námietky k programu? Ak nie, budeme považovať program týmto za schválený. Niekoľko oznamov. Prvý oznam sa týka zrušenia schôdzi z dôvodu organizácie vypočutia komisárov. Len aby ste vedeli, formálne stretnutia výboru z 30. septembra ďalej 1. oktobra útorok ďalej 7. októbra a 8. októbra. Tieto sa rušia, aby prebehli vypočutia komisárov. Možno viete, že náš výbor bude hlavným výborom pri vypočutí výkonného podpredsedu Timmermansa, ďalej budeme hlavný výbor pre vypočúvanie komisárke pre zdravie a spoločne s výborom pre rybolov zorganizujeme vypočutie komisára pre životné prostredie a oceány a potom budeme buď pridruženým alebo prizvaným výborom aj na iné vypočutia, napríklad plnospodárstvo, doprava, energetika, občianská ochrana, civilná ochrana a výkonný podpredseda Dombrovskis ktorý sa zaoberá hospodárstvom pre ľudí. Takto je to nazvané. Teda čaká nás niekoľko vypočutí, ktorých budeme buď hlavným výborom, alebo pridruženým, či prizvaným výborom. Isté, že budeme klásť množstvo otázok spoločne a to, ako si to zorganizujeme, sa rozhodne dnes dopoludnia na schôdzi koordinátorov po tomto stretnutí. Budeme vás informovať, keď sa o tom rozhodne definitívne. Ešte posledný oznam. Ten sa týka zmeny v sekretariáte výboru Envy. Kare odišiel, odišla pretože sa stala súčasťou kabinetu predsedu Sasoliho, kde bude mať na starosti horizontálnu koordináciu oblasti tematiky klímy. Blahoželáme kolegyni, teší nás, že sa tým pádom vykoná zmena v sekretariáte, že sa trošku osvieži. Nezabudnite, že máme naplánované hlasovanie. Pripravte si hlasovaciu kartičku na neskôr. To je všetko k oznamom. Čo sa týka odporúčaní koordinátorov, z poslednej schôdze koordinátorov, to sme rozoslali elektronicky. Ak teda nie sú nejaké špecifické vyjadrenia k tomuto, tak by sme prešli ďalej. Ďalej, teda pristúpime k zvyšku programu. Ešte chcem upozorniť, že je tu malá zmena v poradí bodov. Bod 4 a 5 prehodíme. Začneme tým, že preberieme eh, bod komisie a potom bude nasledovať EFSA. Teda najskôr preberieme pôvodný bod 5 a potom bude nasledovať pôvodný bod 4. Teda teraz prebehne výmena názorov s komisiou z Degesante o nariadení komisie, ktorým sa mení nariadenie 546 roku 2011, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné. Kontext je taký, že politické skupiny požiadali, teda konkrétne Zelený a GUE, požiadali o túto vec a koordinátori rozhodli konkrétne 4. septembra, že prebehne táto výmena názorov s komisiou aj s agentúrou EFSA, aby sme sa oboznámili s postom komisie o tom, aký je stav veci, čo sa týka rozhodovania aj v kontexte nášho rozhodnutia o tejto téme. Rozhodli sme, teda respektíve koordinátori rozhodli, že prebehne táto výmena názorov preto, že je tu možnosť, aby tým pádom poslanci buď schválili alebo zamietli tento návrh, pričom lehota na námietku je stanovená na 27. septembra. Ak sa teda nemýlim, to je piatok. Teda zdalo sa nám vhodné naplánovať tú výmenu názorov ešte predtým, ako bude možnosť namietnúť, ak teda sa výbor zhodne, že je vhodné namietať. 27. septembra je lehota na predloženie námietky. Ak teda bude námietka, budeme musieť zorganizovať osobitné hlasovanie výboru k tejto námietke a ak sa potom táto námietka odhlasuje, posúde sa do pléna. A lehota na plénum je 31. október. Teda bude to oktobrová plenárka v Štrasburgu, ak sa rozhodne, že sa predloží námietka. Len teda upozorňujem, že takéto je kontext tejto dnešnej výmeny názorov. Dávam slovo komisii Klaus Berend, ktorý má na starosti oddelenie pre pesticídy a biocidy. Nech sa páči. Máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Najskôr by som raz dôraznil, že ochrana včiel a opeľovateľov je veľmi dôležitá. Zohrávajú totiž veľmi významnú úlohu v polnospodárstve a v prírode ako takej. Chcel by som tiež pripomenúť, že aktívne látky a pesticídy sa môžu umiestňovať na trh v EU iba po tom, čo bolo e, prísne vyhodnotené a dokázané, že tieto látky sú bezpečné pre ľudské zdravie, pre životné prostredie, vrátanie dopadu na včely a hmyz. Tak, aby toto vedecké hodnotenie prebehlo harmonizovanie na úrovni členských štátov aj na úrovni EFSA, sú vypracované usmerňovacie dokumenty, ako napríklad eh, aktuálna príručka na vyhodnocovanie rizika pre včely z roku 2002 a taktiež eh, príručka, ktorú vypracovala EFSA v roku 2013 eh, na požiadanie komisie. Takáto príručka sa začne uplatňovať, keď ju odsúhlasia členské štáty v stálom výbore pre stav zvierat, krmiva a živočíchov a, a rastlín. Až potom sa môže využívať táto príručka vo vyhodnocovaní kontextu procesu schváľovania aktívnych látok alebo pri obnovení schválenia aktívnych látok. Žiaľ, ani po viac ako 5 rokoch diskusí v tomto výbore o príručke z roku 2013 iba niekoľko členských štátov súhlasilo s riadnym plnením tejto príručky v praxi, pričom niektoré krajiny navrhli čiastočnú implementáciu, aby sa to paralelne zároveň revidovalo a významný podiel členských štátov e, zamietlo akékoľvek plnenie bez revízie vopred. Komisia v tejto situácii navrhla minulý rok, teda od minulého roka, plnenie najskôr tých častí príručky z roku 2013, ktoré súvisia s akutným rizikom pre včely medonosné, keďže bola dostatočná podpora u členských štátov, aby sa to vykonalo a tiež, aby sme požiadali EFSU, aby revidovala tie časti, ktoré sa týkajú chronických rizik pre včely medonosné, pre čmeliaky a taktiež iné druhy včiel, tak ako e, požadovali členské štáty teda väčšina z nich. Táto revízia by zohľadnila akékoľvek nové vedecké poznatky, ktoré sa objavili od roku 2013 a bolo ich e, dosť veľa. Komisia tiež požiadala agentúru EFSA, aby tento revízny proces bol inkluzívny, aby zhrnil všetkých aktérov, tak aby výsledný produkt e, všetci e, boli ochotní akceptovať, alebo aspoň dostatočná väčšina členských štátov. EFSA neskôr vysvetlí, ako chcú vykonať tento proces, ale už môžem naznačiť, že prvé stretnutie aktérov so všetkými zainteresovanými stranami a členskými štátmi prebehne koncom septembra, začiatkom oktobra Návrh nariadenia a dnešná diskusia teraz má za cieľ uh, zmeniť jednotný princíp, ktorý sa vzťahuje na rozhodovací proces a to sa týka tých prvkov, ktoré súvisia s akutným rizikom pre včely. Keď sa to schváli, zmeny rozhodovacie kritérií by umožnili plnenie relevantných častí príručky FC z roku 2013, najmä aby sa tým pokryli ďalšie trasy e, vystavenia, teda sprejové šírenie a ako aj vyhodnotenie rizika, pre testovanie v iných úrovniach, e, čo môže byť, dajme tomu, predmetom e, terénej štúdie. To bude mať teda za následok posilnenie vyhodnotenie akutnej toxicity pre včely. Hodnotenie chronického rizika bude pokračovať tak, ako aj v súčasnosti prebieha a nariadenie, ktoré stanovuje dátové požiadavky pre tieto aplikačné spisy už dnes požaduje výkon testov, čo sa týka chronického toxického vystavenia včiel v prípade, že sa to zistí. Potom sa údaje o tomto zverenia v aplikačných dokumentoch a zohľadňujú sa, keď EFSA príjma rozhodnutia. V záveroch o procese hodnotenia EFSA vyhodnotí údaje na základe aktuálne platnej príručky, teda tej z roku 2002, ale tiež sa tam zahrnú analýzy na základe príručky z roku 2013. Táto informácia sa potom sprístupní komisii a členským štátom pri rozhodovacom procese v stálom výbore. Čo sa týka samotného rozhodnutia o schválení látky alebo obnovení schválenia látky, tu je treba dodržať eh, platnú legislatívu. To znamená, že rozhodnutie musí vychádzať z usmernení z roku 2002. Ale ak kontexte analýzy EFSA na základe novej príručky, ak sa zistia nedostatky v údajoch alebo isté obavy, komisia sa bude snažiť ich riešiť, už to aj urobila prostredníctvom e, toho, že buď predlžila požiadavky o potvrdenie, alebo sa pozastavilo e, revidovanie schválenia podľa článku 21 nariadenia o pesticídoch, teda ochrane rastlín, tak ako sme robili v minulosti o neonikotinoidoch v roku 2013. Európsky súd vo svojom rozsudku o prípade, ktorý sa týkal obmedzení, ktoré sa hovorili na tri neonikotinoidy, skonštatoval, že vzhľadom na tento aktualizovaný e, postup je možné uplatniť tú príručku, aj keď ešte stále výbor ju neodobril definitívne. To sa však vzťahuje len takéto včasné revidovanie Chcel by som teda na záver zdôrazniť, že komisia ľutuje, že členské štáty neboli ochotné podporiť viac ako to, čo sme navrhli v návrhu nariadenia, ktoré je k dispozícii. Nepodarilo sa získať dostatočnú väčšinu krajín, aby podporili plnenie všetkých prvkov z príručky FC z roku 2013 predtým, ako sa vykoná revízia. Schválenie návrhu nariadenia, ktoré je na stole, však je významným krokom vpred a tiež to predstavuje zlepšenie situácie, keďže hodnotenie akutného rizika pre včely sa posilní, čo je lepšie ako pokračovanie takéhoto e, zablokovaného stavu z posledných 5 rokov. Komisia si je istá, že po završení revízie, o ktorú sme požiadali agentúru EFSA, ktorý, ktorá už začala, tie zvyšné prvky, najmä liberálnejšia metodika pri vyhodnocovaní chronickej toxickej povahy a taktiež e, dopady na čmeliaky a na iné druhy včiel sa tiež vyhodnotia. Veríme, že sa to podarí uzavrieť v časovom rámci, ktorý sme si stanovili a tešíme sa následne potom na plné a riadne plnenie e, tejto legislatívy v praxi. Ďakujem pekne. Zorganizujeme si diskusiu nasledovne. Najskôr dostanú slovo dve skupiny, ktoré požiadali o zaradenie tejto témy na program a potom budeme postupovať podľa princípu catch the eye. Teda ak sa chcete prihlásiť, tak sa prihláste. Najskôr na dve minúty dostane slova Bas Eichhout za zelených a, a dve minúty dostane pán Bjorn za GUE. Pán Eichhout teda ako prvý. Ďakujem, Pascal. Ďakujem aj komisii za to, že sa snažila, pokusila vysvetliť, čo sa udialo, ale úprimne povedané, naďalej je tu niekoľko otáznikov. Vieme totiž, že EFSA mala príručku z roku 2013. Napríklad sa to využilo aj v kontexte zákazu e, troch e, nových neonikotinoidov a ako ste uviedli, aj súd to potvrdil napokon. Ale je tiež pravda, že minulý rok 16 členských štátov namietalo voči tej chronickej časti príručky tak povediac. E, vy však navrhnete e, teraz, aby sme e, sa zaoberali tými akútnymi, aby sa odložili tie aspekty, ktoré sa týkajú chronických dopadov. Tým pádom sa vytvárajú dvojaké štandardy, pretože tie tri neonikotinoidy na základe prvičky z roku 2013 boli zakázané. A teraz sa to zrazu sformalizuje tak, že sa budú zohľadňovať len akutné dopady. Okrem toho tvrdíte, že dúfate, že revízia prebehne včas, tak aby sa mohli zohľadniť aj chronické dopady Doposiaľ sme však boli svetkami len eh, rôznych odkladov. Táto téma sa odkladá od roku 2009. Prečo si teda eh, na základe čoho si myslíte, že sa časový rámec eh, dodrží? Ako odôvodnite vytvorenie týchto dvojakých štandardov? Tie tri neonikotinoidy boli zakázané, ale teraz takýto proces bude o mnoho zložitejší, pretože v legislatíve bude, že sa zohľadňujú len tie akutné. Tiež ako si môžete byť istí, že chronické ochorenia naozaj budú implementované, to je totiž v legislatíve a tá najpodstatnejšia otázka, prečo komisia to neposunula na politickú úroveň? To všetko bolo na úrovni pracovnej skupiny. Koľký tu v sále vedia, že práve ich krajina namietala voči zohľadneniu e, chronického ochorení Holandsko, Taliansko, Španielsko. Sú to krajiny, v ktorých vieme, že verejná mienka je niekde úplne inde. Komisia mohla nastaviť tie usmernenia tak aby sa to posunulo na politickú úroveň a tým pádom by sme si mohli byť istí, že žiadne z týchto krajín verejne by nedokázali vyhlásiť, že oni nie sú ochotné chrániť svoje včely pred chronickými dopadmi pesticídov. Komisia sa však rozhodla neposunúť to na politickú úroveň a tým pádom sa to celé oslabilo a nie sme schopní chrániť naše včely voči chronickým ochoreniam. To je protizákonné a preto parlament žiada, aby sa zasiahlo. Ďakujeme pekne pani Björk za GUE. Ďakujem. Povedali ste, že slovo dostane pán Bjorn. Ja nie som pán, ale okrem toho Bjorn znamená po švedsky medveď. Ja by som rada uviedla za našu skupinu, že tento test vlastne nevykonávať to, čo by sme vykonať mohli z hľadiska zastavenia vymírania včiel. A dokazuje sa tu tiež, že to boli snahy tento proces e, spomaliť, ale nedarí sa to. My chceme, aby v budúcnosti sa zavili prísnejšie testy. Toxická povaha, taktiež chronická toxická povaha, taktiež smrtece účinky pesticidov musia byť zahrnuté. By som ešte rada doplnila ďalšiu otázku, ako nás komisia dokáže ubezpečiť, že testy, ktoré sa budú vykonávať po tejto revízii, ešte ďalej neoslabia tie úrovne, ktoré sme navrhli v roku 2013, keď sme vychádzali z príručky agentúry EFSA. Ešte raz dôrazňujem, je to politická otázka, ak by totiž obyvateľstvo vedelo, že e, to takto prebieha, ktoré krajiny boli proti, myslím, že by verejná mienka sa posunula niekam úplne inám a vznikli by o mnoho väčšie tlaky na krajiny. Ľudia totiž vedia, že problém je akútny a že je treba hľadať riešenia. Chcela by som tiež pozdraviť Anniu Hazekamp, kolegyňu, ktorá práve vchádza do sály. Neviem, či sa ešte ona chce vyjadriť. Thank you. So... Ďakujeme pekne. Teraz teda prejdeme ku Catch Eye. Zhruba jednu minútu máte všetci. Najskôr za SAD. Pani Guteland. Dnes sme všetci muži? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii. Kolegovia, ja plne súhlasím s oboma predrečníkmi. My nechceme, aby sa to neustále odkladalo do nekonečne. Chceme, aby sa konalo konečne. Ja súhlasím, že občania v členských štátoch eh, by to tiež chceli, aby sa začalo konať. Oni si uvedomujú, že situácia je veľmi vážna, včely trpia v dôsledku využívania pesticídov a zomierajú. A to je veľký problém pre našu spoločnosť. Včely a opeľovače sú nevyhnutné pre naše ekosystémy. Ja vám to nemusím hovoriť, to všetci veľmi dobre viete, ale prečo komisia nekoná, aby ich chránila? Už celé 10 ročia sme svedkami toho, ako sa populácie včiel zmenšujú v Európe aj na celom svete. Je to naozaj veľmi vážny problém. Bude to mať dopad na na život, na našu budúcnosť. Ale nemusí to tak byť. Tým, že sa využijú vedecké poznatky a vhodne nastavené pravidla, dokážeme naše včely chrániť. Vieme to. Zákaz neonikotinoidov je jasným príkladom toho, ako na základe vedeckých poznatkov sme postupovali správne. To veľmi dobre vieme, teda je to e, zdrojom veľkej frustrácie. Sme teraz v absurdnej situácii, keď máme príručku, ktorá sa týka včiel, ale namiesto toho, aby sme ju využili a nasadili, aby sme využili taktiež rozsiahlu metodiku, tak sa to vlastne len ignoruje. Komisia teraz začala revíziu tohto dokumentu, čo znamená, že roku 2021 pravdepodobne táto metodika sa vôbec nevyužije. Teda ja by som eh, chcela dostať od komisia jasnú odpoveď, či táto príručka o metodike sa využije ešte pred revíziou, ešte pred tým, ako sa revízia uzavrie, alebo či sa to bude ignorovať a tým pádom naše včely nebudú dostatočne chránené, až kým sa celý proces definitívne neuzavrie. Mm vám som dal viac slovo, pretože ste boli jedinou rečničkou za SAD, ale ostatných poprosím, najmä teda za skupinu Renew a za Zelených, aby sa naozaj držali tej minúty. Chris Davis za Renew. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať, kto presne si zodpovednosť. Vieme, že príručka z roku 2013 navrhuje nové testy, aby sa včely chránili pred akútnymi aj chronickými formami vystavenia pesticidom a pesticidné firmy e, boli rasne proti. Tiež vieme z vyhlásenia komisie, že ich návrh sa stretol s e, veľkým nepochopením a zamietnutím v rade a že teraz komisia predkladá revidovaný návrh, aby sa e, táto situácia odblokovala. Tiež sa komisia vyjadrila, že ľutuje aktuálnu situáciu. Ja by som rád požiadal komisiu, aby potvrdila ako nezávislá inštitúcia, že ak by členské štáty prestali situáciu blokovať, že by komisia podporila e, ten pôvodný posudok e, FC z roku 2013 za zelených e, Martin Heusling. Komisia sa snažila vysvetliť, prečo to vníma ako zlepšenie, ale nevydarilo sa to. Akutná toxická povaha sa teraz lepšie vyhodnocuje, ale nestačí to, rozhodne to nie je priateľné v takéto forme E, Minulý roku sme mali výbor PEST, tam sa predložili jasné požiadavky. Vieme, že včely vymierajú, že hmyz vymiera a najmä tie chronické dopady dlhodobo je o mnoho e, nebezpečnejšie. Aké sú ich účinky? Vieme, že vymierajú teda nielen včely, ale rôzne iné druhy hmyzu. 85 rastliny odkazaných e, na opeľovanie. Je to teda jednoznačný krok vzad a my nie sme ochotní to akceptovať. Musíme voči tomu e, rázne zakročiť, musíme to vetovať. E, nie je priateľné, aby komisia takto opatrne konala, dúfala, že sa niečo objaví. Nie. Musíme členským štátom jasne povedať, že takto to nepôjde že to je veľmi ďaleko od toho, čo by bolo vedecky potrebné a tiež je to veľmi vzdialené tomu, čo verejnosť požaduje. Veď e, sa úplne zosmiešňujeme, ak toto akceptujeme. Musíme zakročiť vetom a musíme požiadať o jednoznačné zlepšenie. Ďakujeme pekne. Za ALDE pani Regimenty. Eh, eh, dobrý deň, pán predseda, dobrý deň, eh, kolegyne a kolegovia. Ďakujem zástupcovi komisie za to, že sa dnes zameral na tak citlivú tému, ktorá však často, ktorý sa nedostáva tej pozornosti, ktorú si však zasluhuje. Samozrejme, E, včely sú e, veľmi dôležité, majú kľúčovú úlohu pri potravinovej bezpečnosti na celej planéte, takže je potrebný neustály monitoring a vytvorenie stálych pracovných skupín v e, jednotlivých členských krajinách za cieľom kontrolovať stav populácií včiel v rôznych oblastiach, prostrediach a geografických regiónoch. Ide o to, aby sme podporili zdraví, zdravie E, včiel a takisto aj podmienky e, miestnych včelárov a reguláciu pesticídov a nielen toto. Je to problém, ktorý vyžaduje interdisciplinárny prístup, aby sme e, zahrnuli aj socioekonomické, toxikologické a ekologické aspekty. A chcela by som, aby nová komisia vypracovala vyhodnotenie, ktoré sa týka rovnováhy medzi E, nariadeniami na vnútroštátnej úrovni a e, prístupom laboratórií. Ďakujem pani Brofi z e, Riniu. You, um, ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegom za túto zaujímavú prezentáciu. Ako všetci vieme, zachovanie zdravej populácie včiel a ochrana všetkých opelovačov je kľúčové pre prežitie planety a ekologických systémov takže e, to prináša zásadné otázky, ako bude komisia naďalej zabezpečovať, aby pesticídy nemali Ehm, neočakávané alebo chronické účinky na včely alebo mm, odpeľovače podľa najnovších vedeckých poznatkov a ako môže EÚ e uplatňovať e, preventívny princíp, keď sa preukáže e, nejaký negatívny účinok predbežne. Ako teda bude postupovať, aby sa dokázalo, že niektoré tie látky jednoducho nepoškodzujú včely a opelovače. Dobre, teraz uzatváram ehm, zoznam Catch a teraz e, sú tu rečníci CPP a ECR, tak, EKR, takže pani Novák, prosím. Hvala za besedo in... E, Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, chcela by som všetkých v prvom rade pozdraviť. Minulý rok 20. mája bolo bol 20. máj bol vyhlásený za deň včiel a s tým návrhom prišlo Slovinsko a ostatné členské štáty to podporili. To ma veľmi teší. Vieme, že včely sú nesmierne dôležité pre naše životy a čo je zlé pre včely, je zlé v dlhodobej perspektíve aj pre nás. Samozrejme, potrebujeme mm, produkty na ochranu rastlín v poľnohospodárstve, ale musíme požadovať neustále zlepšovanie. Potrebujeme také produkty, ktoré sú menej škodlivé pre zvieratá, včely aj ľudí. A nemali by sme e, sa nechať zatlačiť do kúta rôznymi lobby a chemickým priemyslom, pretože im ide jednoducho len o ten krátkodobý zisk, ale my potrebujeme zlepšenie. Ďakujem za EKR e, pani McIntyre. Ďakujem, pán predseda. Prepáčte, že som prišla neskoro. Dúfam, že sa teda nepýtam niečo, čo už tu zaznelo, ale mám dve otázky. Tá prvá je, ako zabezpečí komisia, že tá zrevidovaná verzia príručky pre čeli nebude čeliť podobnej opozícii zo strany členských štátov, aký bude ten proces, keď sa dokončí svoje vedecké hodnotenie a budú členské štáty zapojené do praktickej činnosti pred prijatím eh, toho dokumentu. A druhá časť otázky. My samozrejme vítame vysokú mieru expertízy, ktorú prináša EFSA v hodnotení ehm, eh, problematiky včiel, ale aké sú ďalšie aktivity e, zamerané na riešenie ďalších e, faktorov ovplyvňujúcich zdravie včiel ako e, hľadovanie alebo zlá výživa, zmeny životného prostredia, fragmentácia biotopu. A to všetko ovplyvňuje nesmierne výrazne populácie včiel a tieto riziká sa ignorujú, ak sa zameriame len čisto na jednu otázku. Ďakujem za EPP, pani Schneider. Ja, vielen Veľmi pekne ďakujem. Už to tu bolo ešte podrobnejšie vysvetlené, že v apríli 2018 boli zakázané ďalšie neonikotinoidy, ktoré sa využívajú pri pestovaní cukrovej repy, ale potom tu boli rôzne situácie pre registrácii týchto látok, boli tam výnimky, tak povediac, tzv. núdzové registrácie. Toto by ma zaujímalo a v budúcnosti, ako chceme zabrániť tomu, aby sme k tomu pristupovali vo všetkých EU krajinách rovnako. For renew. Za Renew. Uh... Merci, monsieur le président. Frederik Ries, ďakujem pekne. Už celé roky v skutočnosti žiadame, aby komisia schválila kritéria vyhodnotovanie dopadov pesticidov na opeľovacích mys, e, takto je to aj v príručke EFSA. Keď hovoríme o tom, že my to žiadame, tak to žiadajú občania. E, stovky tisíce sa na nás obracajú bežní ľudia, plnospodári, taktiež včelári, ale aj my sami to vieme, keď e, sa pozrieme na správy osobitného výhoru PEST. Aj tam sme odhlasovali veľmi jasné sa návrhy, ktoré sa týkajú otázok, o ktorých dnes hovoríme ani nebudem spomínať členské štáty, to už kolegovia spomenuli ich zodpovednosť v lete sa zverejnili nové hodnotiace kritériá a v skutočne to znamená, že len jedno kritérium priameho vystavenia včiel týmto látkam by sa zohľadnilo. To je len vlastný odklon od e, skutočne dôkladnej štúdie, aké dopady to má na larvy, na voľne žijúce druhy hmyzu. Toto všetko sa úplne ignoruje. Komisia e, tvrdí, že e, sa to posunulo. Nie, podľa mňa je to krok vzad už nemám čas e, ani otázku položiť. My by sme sa chceli trošku obšírnejšie vyjadriť. Cieľom je, aby čo najviac ľudí sa mohlo vyjadriť. Je mi ľúto. V minúte je možné položiť aj otázku pani Rís. Dá sa to. Ubezpečujem vás. Za zelených pani... Za zelených pán Paulus. <laughs> Sorry. Um, Prepáčte, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás oboznámili s tým, čo sa tu v minulosti stalo a chcela by som jasne povedať, že parlament by mal zaujať jednoznačné stanovisko, pretože komisia sa snaží maximálne a to v tom zmysle, aby členské štáty neporušovali pravidlá, a ktoré ich nutia e, uplatňovať súčasné vedecké poznatky. Takže potom, ako sme sa dozvedeli o tej slepej uličke, ako môžeme zabezpečiť, že tie vedecké poznatky sa opäť nebudú ignorovať, a ako to už povedala kolegyňa, a v podstate sú tu e, núdzové prípady stavu včiel, e, keď sa vrátime do roku 2002 a keď sa pozrieme na e, zmeny klímy, v podstate neberie sa do úvahy vedecký pokrok a tento parlament by nemal byť ticho, mal by sa k tomu vysloviť. Ďakujem. A teraz za Riniu opäť. si. It's hard not to repeat, so I... Ja samozrejme súhlasím s väčšinou e, kolegov, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby tento výbor a celý parlament, dúfam, podporil e, tie, e, to, čo sa tu namieta. A je to skutočne veľmi nešťastné, to, čo urobili členské štáty a v podstate v konečnom dôsledku máme pred sebou návrh, ktorý E, znamená, e, ktorý sa týka e, porušovania legislatívy a, a v podstate chronická toxicita je veľmi nebezpečná. Musíme ju vyhodnotiť, potrebujeme jednoducho nové, dôkady, nové štúdie o chronickej toxicite a samozrejme potrebujeme metodiku na to, aby sme to mohli vyhodnocovať, ale chcel by som nakoniec poukázať na eh, to, čo často uvádzajú ako argument výrobcovia pesticídov na svoju obranu. Aha, bohužiaľ už vypršal čas pre rečníka, ďakujem, eh, pretože už bohužiaľ eh, sme trocha oneskorení, takže komisia maximálne 5 minút teraz. Prepačte, ale je to tak. E, e, v podstate e, ste tie otázky počuli aspoň teda v tej základnej podobe. Dobre, e, ja sa zameriam na to najzákladnejšie. Možno, že niektoré otázky teda takto nezodpoviem, ale e, otázka pána Davisa. Či komisia podporí plnú implementáciu? Samozrejme, urobili by sme to a tak sme to aj urobili. V podstate sme prišli s takýmto návrhom pre stály výrob, e, výbor a požiadali e, v podstate EFSA takisto aj vypracovala e, tú príručku v roku 2013, takže my sme takto postupovali aj pán Eckhout e, správne povedal, že väčšina členských štátov sa postavila proti a my ako pán Eichhout povedal, nemôžeme len niečo navrhnúť e, e, rade. E, máme tu postup výboru, musíme sa zaoberať návrhom, musíme mať maximálnu podporu toho výboru, kým prídeme s návrhom pre radu. Takže my sme sa takto museli jednoducho zaoberať kompromisnými riešeniami, ako často sa stáva v diskusiách s členskými štátmi. Mnoho poslancov hovorilo, že treba zlepšiť situáciu a že sa o to musíme snažiť. S tým súhlasíme a o to sa aj snažíme. E, my zlepšíme časť e, hodnotenia rizík, samozrejme nie všetko, ale e, je to proste tak preto, lebo členské štáty nám to neumožňujú. Takže pán Eichhout, obávam sa, že s vami nemôžem súhlasiť, že by sme chceli oslabiť nejaké e, štandardy. Ten príklad neonikotinoidov, to je práve e, niečo, čo spadá do kontextu e, toho osobitného vyhodnotenia, ktoré komisia spustila a to takisto vychádza z príručky z roku 2002 a podobná. To isté platí aj pre Foxaflor my e, to e, vyhodnocujeme a uplatňujeme novú príručku. A to je aj odpoveď na to, čo povedala pani Gutoland my sme požiadali EFSA, aby používala nové, novú príručku vo svojich záveroch, takže my máme už tie informácie k dispozícii, ale pokiaľ ide o to právne rozhodovanie, tak my musíme používať príručku z roku 2002, ale môžeme spustiť e, to skoršie preskúmanie, keď uvidíme problémy a keď e, samozrejme sa k tomu vyjadri aj súd vo svojom rozhodnutí. Pochopiteľne tam ešte prichádza do úvahy aj odvolanie, takže uvidíme, ako bude vyzerať to rozhodnutie. Takže aby som odpovedal pánovi Hojsligovi, my vôbec nerobíme krok späť, naopak, to, ak to nariadenie, ktoré sa dnes navrhu, nebude prijaté, tak e, sa ocitneme v situácii, kde sme boli za posledných 5 rokov. To znamená, neurobíme krok dopredu, neurobíme plný krok e, vpred a to si uvedomujeme, ale predsa len nejak sa posunieme dopredu a ešte k otázkam, ktoré sa týkajú toho, či e, veríme tomu, e, že sa príjmu e, tie nové usmernenia, nová príručka EFSA. Veríme tomu, že áno, my sme požiadali EFSA aj ďalšie zainteresované strany, by to tak bolo, pretože v podstate to, čo prispelo k tomu, že to predtým bolo odmietnuté zo strany členských štátov, bolo to, že členské štáty mali pocit, že nie sú dostatočne zapojené do celého procesu. Takže EFSA aj my sa domnievame teda, že skôr boli zapojené, ale členské štáty si to nemenia, tak, nemys, nemyslia. Takže ide o to, aby mali ten pocit, že sú zapojené a podporili to. My sa snažíme robiť zlepšenia a e, dúfame, že nás parlament takisto podporí e, aj v tomto malom kročíku vpred, hoci to nie je úplne teda veľký krok. Ďakujem vám za to, že ste ani nevyužili celý svoj rečnícky čas a dali ste nám presnú odpoveď. Takže to je prvá fáza tejto rozpravy. Tá ďalšia, to je termín pre námietky do piatku, ak sú teda námietky, tak do tej doby. A potom formálne hlasovanie a prípade potreby na plenárnom zasadnutí. E, takže teraz e, uzatváram prvú výmenu názorov s komisiou a teraz e, druhá časť, to je výmena názorov s EFSO, kde máme zástupcu FC, áno, tu je, ďakujem, takže my vám dáme slovo na 10 minút. Vy ste riaditeľ jednotky jednotky, redielkové jednotky pre pesticídy. Tie e, diskusie samozrejme sú prepojené, ale vaša prezentácia sa týka dokumentu ako takého. Ako, ak teda budú potom otázky, tak samozrejme e, môžeme nadviazať na predchádzajúcu diskusiu, ale najskôr začneme e, prezentáciu toho východiskového dokumentu, takže máte 10 minút. Ďakujem, pán predseda, dobrý deň. Ja sa volám Manuela Čermany a som tu preto, aby som stručne informovala o hlavnom obsahu e, tejto príručky z roku 2013 e, na základe niekoľkoročnej práce. V tej dobe e, tí experti, ktorí na tom pracovali, identifikovali, že v niektorých oblastiach, pokiaľ ide o hodnotenie rizík pesticídov, že niektoré oblasti neboli zohľadnené v tej schéme, ktorá vtedy existovala Eh, napríklad pokiaľ ide o niektoré pravidlá expozície. A preto tá príručka pripravená v roku 2013 mala za cieľ zaplniť tie medzery a takisto eh, obsahovala režimy pre čmeliakov a osamotené včely, nielen teda pre medonosné včely. A nová metodika eh, bola takisto vypracovaná s prihliadnutím na rizika a v súlade s tým, či to riziko môže byť definované ako priateľné alebo nie. A takisto bolo cieľom dokumentu vytvoriť nástroj pre zainteresované strany, vrátanie členských štátov, samozrejme verejných orgánov a, a takisto aj zastup priemyslu, aby e, sa zabezpečilo poskytovanie údajov na vypracovanie ďalšieho obsiahleho hodnotenia rizik. ten prístup v tej dobe bol taký, ktorý sa skladal z niekoľkých úrovní. Začínal prvou úrovňou v prvom roku a potom postupne postupoval na základe výsledkov k podrobnejším hodnoteniam rizík, komplexnejším hodnoteniam, ktoré vyžadovali eh, využívanie ďalších eh, štúdí o včelách. A ako už povedal kolega predo mnou, niektoré novinky Eh, ktoré sa týkali expozície, vystavenia, eh, napríklad v prípade prachových častíc, eh, spotreby pelu, nektáru a vody a potom napríklad výstav, ex, prípady expozície v prípade ošetrovania plodín a mm, v kvetín a podobne, expozícia metabolitom, e, ktoré sa nachádzajú v e, nektári a v peli. E, no a v podstate aj tentokrát sa budeme snažiť definovať špecifické, špecifické ciele, ktoré samozrejme toto budeme robiť v rámci konzultácií s vedúcimi pracovníkmi pre e, e, otázky rizik EU. Ide o to, aby sme mohli definovať maximálne akceptovateľné škody, ktoré môžu byť spôsobené včelám, e, bez toho, aby to malo negatívny vplyv na služby ekosystému. To je v podstate typ aktivít, vlastne, ktoré zabezpečujú včely, to znamená napríklad opeľovanie a e, tá, tie, mm, e, tu máme e, celý rad atribútov, ktoré treba chrániť a tu máme uvedené tie najdôležitejšie, napríklad prežitie a vytváranie, budovanie včelstiev, ale napríklad aj zdravie lariev a podobne. O tom sa hovorilo. V poslednej dobe, ako už sa tu povedalo, sme dali mandát na preskúmanie e, príručky, pretože väčšina členských štátov ju predtým neschválila a požadovala aktualizáciu, takisto aj na základe nových vedeckých dôkazov, ktoré sú dnes k dispozícii po tom, ako uplynulo niekoľko rokov a to preskúmanie sa zameria v prvom rade, hoci nielen e, na e, mortalitu, na, na základnú mortalitu z, v kontexte e, tých cieľov a e, takisto na management e, tejto prirodzenej mortality a takisto pokiaľ ide o pravidlá expozície, to takisto treba zohľadniť najmä v prípade expozície pri ochrane e, osíva a e, pri granulárnej aplikácii a takisto po prípade vyhodnocovania rizik treba zohľadňovať tie rastliny, ktoré sú pre včely príťažlivé. A pokiaľ ide o metodiku, e, tu samozrejme ide o viacvrstvové testovanie. Ako som povedala, je to pomerne zložité a tu potrebujeme poskytnúť ďalšie informácie. Takže sa snažíme túto prácu dokončiť. Na našej webovskej stránke je zverejnený plán našich prác, každý to môže nahliadnúť, takže tú finalizáciu týchto definícií a ochranných cieľov plánujeme zverejniť v marci 2021 a tiež riadenie rizik, ktoré, na ktorým sa zaoberáme. A tiež musím povedať, že práve pre toto usmernenie veľmi úzko spolupracujeme s našimi kolegami z um, komunikácie a tiež spolupracujeme so zúčastnenými stranami. Teraz to tu nie je tak viditeľné, ale vedela by som to sumarizovať, to, čo nie je také viditeľné. Môžem však povedať, že je tu viacero stupňov konzultácie. Ľudia sa na nás obracajú interne, to prebieha stále, potom protokolujeme, ako zachytávať údaje o mortalite a potom samozrejme verejná diskusia o revidovanom usmernení. Tiež sa bude konať seminár, aby sme priamo so zúčastnenými stranami prediskutovali naše závery, potom to obdržia vlády a potom príde k finalizácii. Samozrejme je tu viacero Fáza stupňov komunikácie, tiež tu máme aj ten výbor PAV, s ktorými tiež um, máme spätnú väzbu a tiež diskutujeme s kolegami z členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Túto prezentáciu dostanete, budete mať k tomuto dokumentu skutočný prístup. Ďakujem veľmi pekne. No, takže teraz uzatváram zoznam na CatchDI. Chce sa ešte niekto prihlásiť momentálne? Dobre, GUE, začneme GUE, pretože oficiálna požiadavka mm, na výmenu e, informácií s EFSO pôvodne bola iniciovaná e, EFSO pani Hazekamp. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už niekoľko rokov nezávislí vedci varujú pred rizikom pesticídov, najmä také ako nikotinoidy, ktoré sú škodlivé pre včely, ale stále sa nám nepodarilo vypracovať presné a príslušné vedecké modely, aby sme toto usmernili. Toto usmernenie, ktoré bolo predložené v roku 2013, bolo pod hm, silnou hm, hm, strelbou a zo strany výrobcov pesticídov a tu ide o to, že oni chránia svoje záujmy pretože tieto stále nebezpečné chemikálie sú povolené a registrované. Moja otázka je, a ako ste umožnili, ako to môže byť, že ste umožnili tieto rôzne výstupy, ako ste sa zamerali na priemysel v rámci týchto E, zúčastnených strán. Oni e, môžu využiť toľko peňazí a toľko času, koľko e, len chcú na to, aby sa dostali na trh a tiež tie členské štáty by mali byť zakomponované do tohto usmernenia, do tejto revízie, ktoré to neimplementovali ako vy z tohto závozu. Tuto sa zastávajú firmné záujmy, ale toto sa dá využiť len za použitím za použitím vedy, ale Jediné zúčastnené strany, o ktoré tu ide, sú včely, motýle a hmyz. Ako vyriešiť túto ekologickú krízu? Mám dve technické otázky. V tomto boji ide o to, aké budeme modely využívať, aké percento sa stanoví na morbiditu. Prosím, vysvetlite nám tieto aspekty. A prečo e, priemysel je tak proti tomu? Druhá vec, súhlasili by ste s tým, že tieto akceptovateľné straty by mali byť merané v poľnohospodárskom prostredí, ale oni už sú predsa kontaminovaní týmto, týmito chemikáliami. Ďakujem veľmi pekne. 6 žiadosti o slovo tu mám. Teda každý dostane minútu 30. EPP pani Kovač. Pani Kopač, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Od roku 2015 všetci producenti sú povinní poskytovať údaje, ktoré sa týkajú toxicity ich produktov. Avšak a ako vo vašom, vaše hodnotenie e, preberá celkovú zodpovednosť. E, zaoberáme sa aj chronickou toxicitou, alebo myslíte si, že takéto dôkazy zatiaľ nie sú? Myslíte si, že tieto údaje, ktoré ste nám poskytli, sú adekvátne a dobrej kvality? A ak niečo možno urobiť, keďže ešte stále tu nie je jeden spôsob, ako hodnotiť e, toxicitu. Okay. So for SND, uh, Ms. SAD, pani Pozak. Uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. V našej predchádzajúcej diskusii sme už odkazovali na toto usmernenie o včelách a tiež sme povedali, že mnohé z vlád Európskej únie tieto usmernenia neimplementovali. Niektoré dokonca boli proti. Moja obava je, že predstavitelia týchto istých vlád sa zaoberajú revíziou tohto dokumentu a kladiem si otázku, ako EFSA sa zabezpečí vysokú kvalitu a nezávislosť vedeckého poradenstva v rámci týchto konzultácií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chris Davis, Renew. Ďakujem pekne, pán predseda. Zo strany komisie sme si vypočuli, že podporuje toto usmernenie si z roku 2013. Bolo to zablokované na rade, teraz EFSA povedala, že je potrebné e, robiť revíziu a tak sa chceme vsi opýtať dve otázky. E, vy podporujete túto vedu, ktorá bola e, s podkladom v roku 2013 a aké by mohli byť dôsledky pre včely a opelováče, ak tie výsledky by e, oslabili legislatívny rámec, ktorý bol navrhovaný v roku 2013 a v tomto usmernení. Ďakujem pekne, zelený. Pán Eko. Áno, myslím si, že sú to v podstate tie isté otázky. EFSA, vy ste v roku 2013 vypracovali toto usmernenie a členské štáty povedali, že táto terminológia je zastarala, konzervatívna a nepoužiteľná, ale toto isté používa aj priemysel. Môže to byť náhoda, pravda, že? Ale z vašej perspektívy, z perspektívy EFSA, vy cítite potrebu, že je to potrebné prepracovať, alebo je to preto, lebo členské štáty to chcú prepracovať. A ako zabezpečíte v rámci tejto revízie, že vedecká práca bude nezávislá, vysokokvalitná, pretože mám taký dojem, že ak tu je veľmi veľa členských štátov, vy miešate alebo ste nútení zamiešavať E, riadenie rizika a veci, ktoré by mali byť oddelené. Cítite to vy sami tak, že tento dokument z roku 2013 nie je dostatočný, alebo ste nútení k revízii? EPP, e pani Novák. No, pán Dalbas. Vážený pán predseda, my chápeme, že EFSA je zodpovedná za vedecké hodnotenie napríklad e, doplnkov potravinových, GMO, pesticídov, ale vypracúva aj metodológiu na toto vedecké hodnotenie. Avšak keď toto hodnotenie e, z roku 2018 čítame, predstavitelia ministerstie Kiev jednoducho len podpísali určité metódy, pokiaľ ide o pesticídy, ale nie pre iné produkty. Ako to vnímate vy? Toto nezasahuje do toho, že by sme mali mať eh, hodnotenie a riadenie rizika? Ako posledná dostane slovo pani Rivazi za zelených. Ďakujem. Často kritizujeme európske agentúry, ale tu musím povedať, že by som rada ocenila prácu EFSA. Nie, to sa nedieje každý deň, že by som toto hovorila, pretože keď sa pozrieme na príručku z roku 2013, tie boli relevantné, veci, ktoré sa tam uvádzajú, zohľadnili sa vtedy e, chronické dopady, taktiež dlhodobé dopady a ako aj sa zohľadnila e, celková kontaminácia. Ale ak niečo chceme kritizovať, tak si je to komisia a členské štáty. Komisia až do roku 2018 bola úprimná, prispela k tomu, že sa zakázali neonikotinoidy a potom pod tlakom chemického priemyslu, e, pod tlakom niektorých vlád ste úplne sa rozhodli e, sa preorientovať. Ja sa teda chcem opýtať agentúrie sa, čo si myslíte o tejto revízii? Pracovali ste e, vedecky pri vyhodnocovaní rizika, potom výbor PEST skonštatoval, že je treba ze mnoho ďalej, ďalej že to predsa len e, je kľúčový faktor e, našich ekosystémoch. Čo si teda myslíte o kvalite e, štúdií výrobcov? Predsa výrobcovia vykonávajú tieto štúdie. Naozaj si myslíte, že vykonávajú kvalitné štúdie o miere toxických dopadov a taktiež chronických dopadov? Čo si myslíte o tom ďalej po tretie? Prečo, z akých dôvodov priemysel presvedčil e, komisiu členské štáty, aby sa táto smernica revidovala, aby sa revidovali vedecké poznatky, ktoré sa uviedli vo vašej príručke. Na základe akých kritérií sa argumentovalo? Čo im tam vadilo? A ďalej, čo sa týka stanovovania pravidel, podľa mňa je tu istá nekoherentnosť medzi touto právnou úpravou a medzi právnou úpravou 1107, kde sa požadujú chronick- teda štúdie o dopade chronickej povahy. A predovšetkým vás žiadam, aby ste nemenili svoj postoj, ak tvrdíte, že je potrebná revízia tejto smernice, tak to povedzte otvorene tu v parlamente. Co? Ďakujem veľmi pekne, takže teraz opäť má slovo EFSA 5 minút. Ďakujem pekne. Začala by som prvou otázkou. Ako možno zaruščiť, že tieto konzultácie budú mať iný výsledok? No aby som povedala pravdu, zameriame sa na vedu, na kvalitnú vedeckú prácu. To je odpoveď, ktorú vám viem teraz poskytnúť. No a tiež rátame, že tu budú rôzne zainteresované strany počas tohto postupu. Mnohí z vás už tu spomenuli tú účasť, vysokú účasť tých členských štátov, ktorí boli proti implementácii. My máme, my máme skôr vedcov e, z týchto štátov, nie manažérov, takže toto sú skôr technici ako manažéri v tomto výbore PAF. No a to isté sa týka aj prítomnosti firiem. Máme podrobný postup na tzv. prístup zainteresovania, ktorý sme vyvinuli počas dlhých rokov a máme prísne pravidlá, ako ľudia môžu do toho zasahovať, predstavitelia do toho zasahovať Takže my dodržiavame tie pravidlá, ktoré sme využívali aj v iných kontextoch, napríklad v tom dokumente ID. Takže teraz sa naozaj zameriavame na vedecké aspekty a ostatné úvahy e, sú trošku mimo mojej, po mojej pôsobnosti. Pokiaľ ide o mortalitu, mm aký model máme uplatňovať. Na to nemám osobný názor, pretože sa spolieham na vedecké údaje. My e, sa zaoberáme platnými, dôležitými vedeckými údajmi a kolegovia potom majú na starosti tieto ciele ochrany zadefinovať. Pokiaľ ide o kvalitu štúdií, ktoré poskytujeme producentom. No už ako obyčajne, ako v akomkoľvek inom kontexte a hodnotení rizika, e, môžete sa obrátiť na spotrebiteľov. Vždy presne kontrolujeme kvalitu údajov a v závislosti od toho sa rozhodneme. Čiže Každá štúdia je hodnotená z hľadiska kvality, než prídeme ku konečnému odhadu rizika. Takýmto spôsobom chceme <clears throat> zabezpečiť kvalitu, vysokú kvalitu a tá nezávislosť, ako sme už povedali, zriadili sme osobitnú pracovnú skupinu na túto aktivitu, tak ako aj na ostatné aktivity. A členovia tejto pracovnej e, skupiny boli prelustrovaní, či tam nie je stred záujmov. Takže sme to veľmi starostlivo zvážili. Pokiaľ ide o to, či podporujeme tú vedu ktorá je toho základom. Keď sa pozrieme na vývoj od roku 2013 a odtedy môžeme posúdiť, či tie ukazovatele sú vhodné alebo nie. Teraz vám to nemôžem povedať, ale táto práca začne e, budúci týždeň e, či my cítime potrebu revízie. No už, ako som povedala, veda sa vyvíja 10 rokov vo vede to je dlhé obdobie, takže uvidíme, čo bude výsledkom tejto analýzy. To robíme v akomkoľvek kontexte, venujeme sa takýmto horúcim témam v oblasti zdravia. K tomu už bolo vydaných mnoho publikácií, ktoré sú aj e, duplikátmi toho, čo vyšlo už predtým. Takže uvidíme, čo nájdeme v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tú interferenciu mm, manažérov do hodnotenia rizika, toto je diskusia, ktorú otvorene vedieme aj s komisiou. Naozaj toto veľmi prísne oddelujeme. My e, sa zaoberáme hodnotením rizika a toto je ten presný dôvod, prečo manažérov žiadame, aby nás oboznámili s cieľmi ochrany. Chcem povedať, že EFSA si toto vysoko váži. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže môžeme tento, túto výmenu názorov s EFSOU ukončiť k bezpečnosti e, a e, usmernení o včelách. A teraz môžeme prejsť na druhú časť nášho dopoludnejšieho stretnutia. Budeme sa zaoberať bodmi 6 a 7. Máme tu veľa nových poslancov, ako mytológia môže byť pomerne komplikovaná, takže aby som vám vysvetlil, momentálne sa e, diskutuje námietka, námietka k vykonávaciemu aktu komisie a predpokladám, že máte pred sebou zoznam všetkých týchto produktov, ktorých sa to týka. Nebudem to čítať a chceme k tomu zorganizovať rozpravu do dvoch kategórií, ale 6 a 7 spoločne, pretože je to žiadosť o námietku predložená GUE eh, spravodajkyňou pani Hazekamp. Takže najprv by som vám dal slovo na 4 minútky spolu. Spolu pre 6 a 7 No a potom, ako som povedal, keďže tu máme veľa nových poslancov, kľudne môžete tento proces vysvetliť, tie informácie, ako to prebieha. Takže ako spravodajkyňa máte slovo 6 a 7. Ďakujem. Tie námietky sa netýkajú všetkých látok, ktoré sú uvedené v názve. Námietky sa týkajú hlavne dvoch látok chlorotolorón a frumioxazín. Chcela by som približiť zhruba kontext. Európska legislatíva stanovuje, že ľudské zdravie a životné prostredie je treba chrániť za každých okolností a ekonomické záujmy by nikdy nemali byť prvoradé nad ochranou verejného zdravia a životného prostredia. Je však šokujúce, že práve toto sa deje pri obnove povolenia pre tieto pesticídy. Toxíny, ktoré, o ktorých vieme, že sú škodlivé, naďalej ostávajú na trhu v e ešte mnoho rokov, aj po tom, čo vypršala platnosť ich povoleniu. Preto ja namietam voči predlženiu e, obdobia schvaľovania formioxazíny a chlorotoloronu. Formioxazíny je toxická látka pre reprodukciu a tiež vieme, že je to e, chemikália, ktorá pôsobí ako endokrinný disruptor. Chlorotoluron je tiež endokrinný disruptor a poškodzuje nenarodené dieťa. Obe tieto látky sú veľmi e, škodlivé a toxické aj pre život v moriach, pričom majú dlhodobé následky. A toto potvrdila aj agentúra EFSA ECHA a tiež je to uvedené v legislatíve EÚ už minimálne 4 roky. Tieto fakty e, mali mať za následok stiahnutie povolenia už pred mnohými rokmi. Článok 21 v nariadení o pesticídoch e, vlastne ukladá komisii takúto povinnosť, ale namiesto toho sa odvolali na článok 17 a rozšírili platnosť povolenia 6 krát po sebe. To dokazuje, že komisia obáva, sa obáva mocného chemického priemyslu, že ich zažaluje. Ja chcem komisie povedať, len nech sa pokusia. Ja naozaj e, vás vyzývam, vážená komisia, snažme sa chrániť naše životné prostredie, verejné zdravie predovšetkým. Snažme sa postaviť e, tým veľkým e, mocným firmám aj na súde. Poďme do toho. Máme totiž vedecké poznatky, európsku legislatívu, aj Európsky parlament – sú e, na strane dobrá. Ak sa teda chemický priemysel rozhodne pustiť do súdu, nech to skúsia predrženie platnosti týmto chemikáliami v rozpore s platnou legislatívou. Iba látky, o ktorých je dokázané, že sú bezpečné, je možné totiž povoliť na trhu. Taktiež je to v rozpore so zmluvou o fungovaní EÚ, kde je stanovené, že je treba dodržovať princíp opatrnosti a tiež predovšetkým prihľadať na ochranu verejného zdravia a životného prostredia. Prosím komisia, prestaňte pušťate na naše polia, na naše taniere tieto e, škodlivé pesticídy a stiahnite tieto dve látky s možnosti predlžiť im povolenie. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo tie nevyspravodajcovia. Zvorazňujem, že preberáme oba body spoločne, 6 a 7. Neskôr EPP, 3 minúty na skupinu máme. Ak máte dvoch tieňových spravodajcov, jedného k šestke, jedného k sedmičke, tak si to rozdielte, minúta a pol, minúta a pol. Ak máte len jedného tieňového spravodajcu alebo jedného rečníka, tak máte 3 minúty. Je to jasné? Dobre, začneme. Neskôr EPP. Vy máte dvoch tieňových spravodajcov, Kristin Schneider a Michal Viezik. Nech sa páči, máte slovo na 3 minúty. Ďakujem. Ja veľmi dobre chápem argumenty, ktoré spravodajkynia uvádza a čiastočne s ňou aj súhlasím. Nasadzovanie karcinogénnych, mutagénnych látok alebo takých, ktoré sú nebezpečné pre ľudia a zvieratá, by mali byť buď zakázané alebo tak obmedzené, že sa zníži ohrozenie alebo vylúči ohrozenie pre veľné zdravie a prírodu povolenie, predlženia povolenia, je stanovená legislatíva. Ja podporujem požiadavku v uznesení v Európskeho parlamentu z minulého roka a tiež požiadavku osobitného výboru pre pesticídy, aby sa postup povolovania pre pesticídy vždy musel vedecky podložiť. Tiež súhlasím s tým, že pravidlá pri povoľovaní pesticídov v EÚ musia byť ďalej harmonizované a zlepšené. Ale o to v tomto prípade nejde. Dnes ide o to, aby sme rozhodli, či chceme potvrdiť predĺženie platnosti povolenia 36 látok. Sú to látky, ktoré zatiaľ majú platné povolenie a práve sa skúma, či toto povolenie by sa malo zachovať, alebo či by sa malo e, odobrať, alebo neobnoviť. Vzhľadom na konanie legislatívne predpisy sú veľmi jasné. Komisia je povinná a povolenie látok predlžiť, ak nové hodnotenie nie je uzavreté včas, pokiaľ odklad nespôsobil výrobca. A práve o to tu ide odklad v konaní nespôsobil výrobca, ale súvisia tieto odklady do veľkej miery s oneskorením vyhodnocovania hodnot členských štátov alebo hodnotení agentúry EFSA. Tieto časté omeškania v stanoviskách zo strany členských štátov často sú jeden z kritických bodov, na ktorý upozorňuje parlament pri schváľovaní a napokon takto bola minulý rok pri schváľovaní uznesenia. Komisia preto navrhuje e, veľmi správne predlženie povolenia, rozhodnenie o predlžení povolenia niektorých látok možno by malo sa týkať troch mesiacov, niektorých e, by sa to malo rozhodnúť o 6 či 11 mesiacov. Ak by sa to neurobilo, malo by to ďaleko sihle dopady. E, dnes nasadované látky, čo sa týka ich využitia, nebolo by ich možné využiť, iba takto svojvoľne by sa o tom rozhodlo, tým by sme ohrozili funkčnosť našho plotvodárstva, našich eh, farmárov. Tí potrebujú právnu istotu a sú eh, odkázaní na tieto legálne povolené pesticídy, aby nám mohli poskytovať eh, zdravé potraviny. Chceme predsa zaistiť dostatok potravín pre našich občanov, inak by sme dodávky potravín za obrovskej produkcie ohrozili. Museli by sa tieto potraviny dovážať. Chcem ešte upozorniť, že látky, ktoré sú pravidlách katov. Tam platia veľmi prísne pravidlá. Tie nie sú e, voľne dostupné. E, môžu sa využiť a nasadiť iba v ojednelých prípadoch. Z môjho pohľadu e, to rozhodnutie komisie by malo byť určujúce v tom, či jednotlivé látky nadalej by mali byť povolené alebo nie. A z tohto dôvodu stanovisko spravodajkyne nemôžem podporiť. Naše rozhodnutie musí vychádzať z faktov a nesmieme svojvoľne pristupovať k zákazu látok, ktoré sú momentálne povolené. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Vy ste sa vyjadrili len k bodu 6 alebo aj k bodu 7. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Pán Viezik, prosím o stručnosť, možno minúta. Už môžem upozorniť ostatné skupiny, že SAD nemá rečníka prítomného, ani Riňu, ani ID. Teda ak sa chcete vyjadriť, tak sa prihláste. Thank you, chair. Um... Ďakujem pekne, budem hovoriť veľmi stručne. Ja som bol tenevým spravodajcom pre a Ja chápem, že proces je zložitý, ťažko pochopiteľný, ale chcel by som zvorazniť, že nesmieme zanedbávať zdravotné dopady týchto látok a mali by sme na ne prihliadať. Ja osobne som podporil túto námietku, ale to je niečo iné. To sme si museli dohodnúť na úrovni skupiny. Predovšetkým však musíme prihľadať na zdravie, to je môj názor. So for SND. Ďakujeme pekne, SAD. Za SAD nemáme nikoho. Za Renew, kto sa chce vyjadriť? Dva rečníci. Martin Hojsik a, a Veronique Trinoir. Kto začne? Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa najskôr vyjadrila k dvom námietkám, ktoré sú na stole a potom ma doplní Martin Hojsik, môj kolega. Ja som si veľmi e, podrobne e, prečítala popis týchto látok. šesť z nich je endok- e, sú endokrinné disruptory, poznáme ich negatívne dopady. Jeden z nich dokonca bol už spomenutý konkrétne, jeden z nich spôsobuje vážne E, narušenia e, vývoja e, embria, ďalej ďalšie obmedzujú reprodukčné schopnosti. Ďalšia látka bola predmetom upozornenia kolegia kancelog odborníkov na rakovinu. A pri nasadzovaní týchto látok sú plnospodári vystavení riziku poškodenia kože a taktiež to môže spôsobiť neurologické ťažkosti sanitárne. Výhrady by mali náš príjmete k zastaveniu predlženia povolenia týchto látok. Vietre z týchto látok sú už predmetom námietky v členských štátoch, tak naozaj eh, ich chceme my povoliť z európskej úrovne. Navrhujem, aby sme od Európskej komisie požadovali predloženie zoznamu látok podľa klasifikácie miery rizika bez teda namiesto toho, aby sa nám predložil taký súbor látok, aby sme ich vnímali jednotne ako skupinu. Tiež musíme zatlačiť na členské štáty, ktoré majú na starosti hodnotenia, aby tieto hodnotenia vykonali v rámci stanovenej časovej lehoty. Napríklad eh, niektoré látky sú už z roku 2002 eh, vlastne v čakačke, bez toho, aby sa to na vyhodnotilo. Niektorí tvrdia, že eh, môžeme týmto potrestať tieto látky tým, že ich zakážeme. Ja som sa rozhodla pôsobiť v Európskom parlamente preto, aby som zachraňovala ľudské životy. Nechcem chrániť chemikálie. Ja som teda proti predlženiu platnosti povolenia pre tieto látky a ja dnes popoludne budem hlasovať za námietku, ktorú navrhuje pani Hazenka ako spravodajkyne. Ďakujem. Ďakujeme. Martin Hojsík. Ďakujem za slovo. Odôvodne tejto námietky súvisí s so ochranou verejného zdravia, životného prostredia a tak ďalej. Nebudem opakovať to, čo už povedali e, kolegovia. Myslím, že sú to veľmi vážne námietky. Je naozaj veľká škoda, že sa nám tu predkladá súbor rozličných chemikálií, pričom niektoré z nich nie sú až také problémové, ale viaceré sú veľmi vážnym problémom a musia sa postupne odstaviť. Chcel by som ešte spomenúť jeden ďalší problém, ktorý sme vystavení. Európsky plnospodári, občania aj životné prostredie sú tomu vystavení my totiž tu dusíme zelené ekologické inovácie. Ak sa budú neustále nasadzovať tie staré pesticídy, pričom vieme, že mnohé z nich majú škodlivé účinky napríklad na včely, o ktorých sme práve hovorili, nielen na ľudí a iné opeľovače, ak ich ponecháme na trhu iba preto, že nemáme údajne dostatok informácií, tak nezískame bezpečné alternatívy na ich náhradu. Tu je ten problém, máme systém, ktorý nefunguje. Preto si myslím, že musíme podporiť túto námietku a musíme tým dokázať, že nie len, že sa musíme zbaviť tých rizikových látok, ktoré sa používajú ako pesticídy, ale musíme tiež e, nachádzať nové, bezpečnejšie alternatívy. Ďakujem pekne. Mišel Rivasi za zelených na 3 minúty. Ďakujem pekne. Najskôr by som sa rada poďakovala pani Hazekamp za tieto dve námietky. Ja sa vyjadrím ku chlorotolurónu aj taktiež pemozaxinu. Čo ich spája, tieto látky? Spája ich to, že obe tieto látky boli označené za reprotoxické. Či už je to chlorotoluron alebo ten druhý. Potom boli označené pravdepodobne e, za endokrinné disruptory. A keď sa pozrieme na e, reguláciu, ktorá sa týka pesticídov, majú sa so zakázať všetky látky, ktoré sú kancerogénne, reprotoxické alebo ktoré sú endokrinnými disruptormi tu teda máme látky, ktoré sú uznané, že majú takéto účinky, ako povedali kolegovia, spôsobujú toxické účinky na zdravie a pritom celé roky sa odkladá ich hodnotenie. A to už musí prestať. Nemôžeme e, predsa v kontekste. Rakovinovej epidémie v Európe, e, pričom vieme, že mnohé druhy rakoviny spôsobujú pesticídy. Netvrdím, že tieto dva, ale predsa len je to problémové. Máme verejnú mienku, ktorá hovorí, že chce skončiť pesticidmi a my to celé odkladáme? Hovoríme, že je treba ešte počkať, predtým, než sa vyhodnotia. To nie. Keď sa pozriem na chlorotolurón, Pravidelne sa odhalujú vo vode zvyšené hodnoty, to ovplyvňuje e, stav životného prostredia. E, a keď sa pozrieme na flomioxazín, e, to už celé roky vlastne kandiduje na to, aby sa nahradila táto látka vzhľadom na to, že je vysokotoxická. Preto chcem požiadať komisiu, aby prestala konečne kopať za chemický priemysel a keď sa skonštatuje, že látky sú toxické, keď máme všetko doložené, že je to toxické, tak vy vyčkávate? Čakáte na doplnkové štúdie, aby sa to zakázalo? Ja plne podporujem námietky kolegyne a musíme tieto látky konečne odstaviť, pretože zabíjajú našich ľudí. Ďakujeme za ID. Kto sa chce vyjadriť? Nikto. Za ECR pán Vondra nie. Za ECR pani McIntyre. Skupina ECR je proti obom týmto e, námietkám. Nemyslíme si, že komisia prekročila svoje právomoci plnení a návrhované opatrenia sú plne konzistentné s právnymi procesmi, ktoré sú uvedené v základnom právnom akte. Komisia upozornila vo svojom technickom súhrne, že predlženie, ktoré sa stanovujú v návrhu nariadenia, sú nevyhnutné pretože nebude možné schváliť rozhodnutie o obnove či neobnove povolenia predtým, ako vyprší dátum aktuálne platného schválenia. A to je mimo kontroly zúčastnených orgánov. Našťastie parlament nemá vetovacie právomoci voči týmto výkonným opatreniam. Ak budeme proti povoleniu, predlženiu povolenia, týchto 63 látok 34 je v prvom nariadení, 29 v druhom. To by predstavilo skutočný zákaz látok, nedôvodnený zákaz látok, ktoré sú už povolené na trhu v Európskej únii a ktoré sú v konečných štádiách opätovného schválenia. Všetci vieme, pozerám sa najmä napravo, Pozerám sa na tých, ktorí boli vo výbore PEST. Vieme, že nariadenie 107 má najprísnejšie systémy schvaľovania pesticídov a aktívnych látok na svete. Je to proces, ktorý eh, požaduje uzavretie eh, analýz na úrovni členského štátu, ďalej odborné štúdie, eh, závery EFSA, potom stály výbor sa musí vyjadriť, aj samotná komisia sa musia vyjadriť. To predsa e, musí spôsobiť e, omeškania. A preto je potrebné požiadať aj predlženie. Vo väčšine prípadov tieto omeškania sú mimo kontroly žiadateľa. A preto tento proces je nevyhnutný na to, aby sa zaistila istota na trhu a tiež, aby sme zaistili, že naši pestovateľe, naši plnospodári mali k dispozícii tieto látky a mohli ich využiť, keď ich potrebujú. Teda povinnosť komisie predlžiť povolenie týchto látok za okolnosti, ktoré sa popisujú v článku 17 nariadenia 1107 a tiež ombudsmanka vo svojom rozhodnutí v prípade 687 z roku 2018 takéto predlženie je určené na obdobie maximálne jedného roka a rozhodnutie o obnove alebo neobnove tohto povolenia sa musí podrobiť respektíve prijať čo najskôr. Teda v prípade neobnovy schválenia, tak sa tá forma predlženia odvolá. To predlženie, ktoré je uvedené vo vykonávacom akte, nesúvisí e, s e, obavami o bezpečnosť týchto látok. Nejako to s tým nesúvisí. Ak by boli nejaké potenciálne škodlivé účinky na ľudské alebo živočišné zdravie alebo nepriateľné dopadne životné prostredie, to by spustilo proces, ktorom by stále výbor určil, či toto schválenie sa musí stiahnuť, odobrať. Ja si teda myslím, že e, by bolo veľmi hlúpe byť proti schváleniu. Ďakujeme. Maximálne na 5 minút dostane slovo teraz komisia zastupuje Klaus Berend za DG Sante. Ďakujem. Je mi ľúto, že poprvýkrát prestupujem pred váš výbor a všetko sa to týka iba namietok. Pani Hazekamp, najskôr by som rád zdôraznil, že my súhlasíme, že ekonomické záujmy nie sú prvoradé v procese schvaľovania alebo zamietania pesticídov. Už neviem, koľko listov sme k tomuto e, napísali. V každom prípade sme schválili e, mnoho neobnovení, zamietnutí, e, žiadosti o predlženie v minulých rokoch a nebojíme sa chemického priemyslu, nebojíme sa ani súdnych procesov. Máme momentálne otvorených 15 procesov a ich počet neustále rastie každý týždeň. Teda to sa rozhodne nejako nepodpisuje na, na našom rozhodovaní toto predlženie je potrebné a sme povinní schváliť to podľa článku 17 nariadenia PPP, kde je jasne uvedené, že keď proces obnovy sa nemôže uzavrieť z dôvodu, ktoré sú mimo kontroly žiadateľa, komisia musí a má povinnosť predlžiť toto obdobie. Nemáme manerovací priestor. A to potvrdila aj ombudsmanka, tak ako to už spomenula pani McIntyre. Uh, a my sme sa oneskorili preto, lebo členské štáty mm, nepredkladajú svoje správy včas a to e, takisto tu bolo zdôraznené zo strany pani Tchielová. E, uh, takže e, napríklad e, spravodajca a spoluspravodajca Bulharsko a Francúzsko e, predložila, e, teda dostali dosie v roku 2015 a mali m, mm, teda zareagovať do roku 2016, mali na to rok. Takže tri roky o neskorenie zo strany spravodajcu a spoluspravodajcu e, v predložení správy. A len aby som ešte zareagoval na to, čo ste povedali v tom svojom zdôvodnení. E, tie, e, e pred, tie e, kritéria, e, ktoré sa týkajú chlorotoronu. Nuž, e, tu treba povedať, že v EK sa dohodlo v marci tohto roka, že sa to nebude klasifikovať ako ekotoxické, takže to bola tá zmena v nedávnej dobe. Nuž, článok 17 e, nám vlastne nedáva žiadny manevrovací priestor, ak tie postupy nie sú doplnené, ktoré sú z dôvodov, ktoré sú mimo e, kontroly žiadateľa a keď sa nesplnia tie kritéria, tak musíme jednoducho predlžiť tie schválenia ale e, bude sa o tom rozprávať aj na výbore Agri dnes popoludní a e, to konkrétne o tom, že ak sú jasné dôkazy o tom, že tie kritériá sa neplnia a že ten postup nie je doplnený, tak my navrhujeme poprvýkrát, aby e, sa stiahlo to oprávnenie, pretože je dostatok dôkazov na to, aby sa to tak urobilo. A toto je veľmi odlišné Eh, od látok, ktoré sú v tých dvoch nariadeniach tu. My tu ešte nie sme v tom stave, že by sme mali tie jasné dôkazy toho, že sa tie kritériá nesplnili. Takže opäť musíme predlžiť tieto povolenia. Je nám to veľmi ľúto, že členské štáty eh, jednoducho neplnia svoje povinnosti včas a my to určite budeme eh, riešiť aj v rámci teda vyhodnotenia tohto nariadenia. Takže Eh, bohužiaľ, toto je ten dôvod, že si neplnia členské štáty tú svoju prácu včas. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz budeme, dnes popoludní budeme hlasovať o týchto námietkách. Takže budeme mať čoskoro výsledky. A teraz môžeme prejsť eh, k ďalšej rozprave pred eh, hlasovaním dnes popoludní. A tu ide o tie tri námietky, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, takže tu bude spoločná rozpráva ohľadom e, tých troch e, námietok a potom e, Týli Mes ako spravodajkynia. Ďakujem, pán predseda. Áno, my Hovoríme o námietke, pokiaľ ide o uvádzanie na trh týchto geneticky modifikovaných e, e, plodín, e, kukurica, soja, a ďalej, ďalších 14 podkombinácií. Takže nebudem dlho hovoriť, chcem poukázať na tri argumenty, ktoré viedli k týmto námietkam. Jednak riziko pre zdravie spotrebiteľov, nedostatok legitima, legitimnosti a to, čo komisia zohľadňuje vo svojom rozhodovaní, tak v prvom rade riziko pre zdravie spotrebiteľov. To, čo tu máme, to sú tak geneticky pozmenené e, rastliny, ktoré sú, že sú odolné e, voči e, viac než jednému herbicídu. To znamená, že tu máme v podstate nadužívanie určitých herbicidov, ktoré e, z toho e, plinie e, a vytvára sa tým aj odolnosť niektorých rastlín na takéto herbicídy. Odpovedou výrobcov takýchto herbicidov je, že jednoducho zvyšuje ich eh, dávky a množstvo. A to je taký uzavretý kruh. No a vytvára, to tým, vytvára sa tým veľká závislosť eh, od eh, chemikálií a to má dôsledky pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, pre zdravie a pochopiteľne aj potraviny a krmiva. Ehm, glyfosát a glufosinát, to sú tie herbicídy. Glufosinát už nie je vlastne povolený v Európe a je toxický z hľadiska e, reprodukcie a poznáme e, aj prepojenie glykosádu a e, rakoviny. Ale EFSA v podstate nevyhodnocuje rezídua používania komplementárnych herbicídov a kombinácie týchto herbicídov. V podstate tu máme skutočne taký koktejl herbicídov. Takže máme tu geneticky modifikovanú plodinu a tento herbicíd a treba skutočne vytvoriť e, alebo vykonať e, hĺbkovú analýzu rizik e, a potom, samozrejme, pokiaľ ide o geneticky pozmenené kukurici, tak tam je e, problém s BT toxínom a to ovplyvňuje imunitný systém, ale nie sú žiadne testy, ktoré by EFSA vykonala na identifikovanie tých e, e, vedľajších efektov takýchto toxínov. Takže my v podstate nemôžeme dovoliť tieto geneticky modifikované rastliny, ak vieme, aké riziká pre ľudí, zvieratá je životné prostredie predstavujú. A máme podstate mali, máme istý demokratický deficit v rozhodovacom e, procese, a pretože za e, posledné obdobie sme mali 36 námietok napríklad, ktoré zniesol Európsky parlament a v podstate tam nebola žiadna kvalifikovaná väčšina v členských štátoch, ale aj tak komisia ich e, odobrila tieto námietky. A to je deficit demokracie. Takže otázka, ktorú mám, smeruje na komisiu. Prečo naďalej e, povoluje takéto e, geneticky modifikované rastliny napriek postoju členských štátov aj Európskeho parlamentu. To sú predsa ľudia, ktorí e, zastupujú občanov. Takže ešte tretí argument, to je zásadná otázka vlastne o čo ide v tom rozhodovacom procese, z čoho vychádza, aké sú tie legitímne faktory, kom, e, e, argumenty komisie a, a prečo teda nezohľadňujeme e, občanov a Európsky parlament. A máme tu aj Európsku klimatickú dohodu a ciele udržiteľného rozvoja a dohovor OSN o biologickej diverzite. To sú dohody, ktoré ktorých signatárom je aj Európska únia. Tie nemajú žiadnu váhu. Čo nám na tom môže komisia povedať? V prípade SOJE chcem pripomenúť, že to e, je jeden z hlavných dôvodov deforestácie, odlesňovania, takže toto by sa tiež nemalo tolerovať, e, iba že by teda prestala prispievať e, k deforestácii. Takže Parlament takisto minulý rok prijal e, správu o lesoch a tam sa takisto hovorí o prioritách, o ktorých hovorí komisia v nedávnom oznámení o zintenzívnení ochrany e, európskych a svetových lesov. E, takže samozrejme treba podporiť toto, ale chcela by som takisto poznať, aké sú vaše názory na tieto námietky. Ďakujem. A teraz dostanú slovo politické skupinu EPP. Pani Bojan, ďakujem. E, tieto námietky, ako viem, tak e, sa objavovali aj v minulom volebnom období a už e, ich počujeme znova, takže to je mi ľúto. EFSA samozrejme vydala e, kladné hodnotenie v prípade všetkých týchto rastlín, neidentifikovala nič, čo by, podľa čoho by boli e, škodlivé pre e, prostredie. A ja si myslím, že komisia postupovala správne. Ak EFSA tvrdí, že sú to neškodné projekty, tak musíme dôverovať tomu, že vychádza z vedeckých dôkazov. A toho sa, myslím, drží aj komisia preto teda nedošlo k žiadnemu porušeniu mandátu a preto by som vyzvala všetkých kolegov v tomto e, výbore, aby hlasovali proti týmto námietkam. Ďakujem veľmi pekne. Za SAD, pán Sil, prosím. Vážený pán predseda, tie predchádzajúce rezolúcie, ktoré sa zameriavali na tie dva druhy kukurice a soju, podporili viaceré politické skupiny, čo je dôležité posolstvo a to poukazuje na to, že aj tento parlament v hlasovaní môže vyslať jasný signál a takto to musí ostať. Nesmieme mať geneticky pozmenené ani rastliny, ani potraviny a krmoviny. To nesmie byť v Európe povolené a nesmie byť žiaden negatívny dopad na zdravie ľudí či zvierat. Uvidíme, ako komisia bude zachádzať s našimi e, väčšinovými rozhodnutiami, či to budú respekt, rešpektovať a to bude jedna z najdôležitejších otázok, aby sme takéto diskusie potom už na našom výbore neviedli. Thank you. E, ďakujem a teraz za uh, Renew pán Stefanuta. E, ja si myslím, že by sme tu nemali viesť e, nejakú ideologickú rozpravu, ale konkrétnu rozpravu. A ja som sám podpísal dve z tých troch e, námietok, ktoré tu dnes boli vznesené z konkrétnych dôvodov. Tieto rastliny sú modifikované tak, aby odolávali vysokým dávkam konkrétnych pesticídov. Jeden z nich je E, zakázaný, druhý má kancerogénne účinky. Takže podľa môjho názoru vlastne sa tak zadnými vrátkami v podstate zvýšil, e, zvýšil, zvýšila možnosť používať e, pesticídy v životnom prostredí. A okrem toho sú teda, je, je tu aj burina odolná na pesticídy a samozrejme to ešte viac podstate e, prispieva k celkovej situácii. E, takže naša skupina podporuje inováciu a sme skutočne za to, aby sme mali vedecký prístup, ale toto nie je prípad inovácie, pretože my uvádzame na trh e, už 10 rokov takéto rastliny a to nie je krok vpred ani krok v, och, pred och, v ochrane Mm, zdravia ľudí a to v súlade s článkom 168 e, zmluvy. Takže toľko k týmto námietkám a ešte k tej inštitucionálnej otázke. Za posledných e, e, za posledné volebné obdobie teda bolo, boli desiatky týchto námietok. Mohli by sme popracovať na, tých, na tom na tom právnom základe, aby sme sa nemuseli neustále zaoberať tými vykonávacími rozhodnutiami a podobne. A v podstate e, tu ide o to, e, že by sme o tom mohli podiskutovať e, so sekretariátom alebo s komisiou, či by sme sa nemohli skôr uberať cestou delegovaných aktov. Áno, ďakujem. Envy požiadalo komisiu, ako viete, aby e, prehodnotila súčasnú legislatívu, takže teraz je loptička na strane novej komisie a uvidíme, čo bude nasledovať. Za ID myslím, že tu nikto nie je, kto by sa hlásil o slovo. Áno. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Alors qu'un cargo rempli de Euh, Áno, nakoniec áno, ďakujem pán uh, predseda, kolegyne a kolegovia. Uh, m, Pred niekoľkými dňami pristála vo Francúzsku, uh, zakotvila brazilská loď uh, naložená sojou, tak uh, my tu riešime túto otázku dovozu uh, soji. My sme druhý najväčší dovozca soje uh, po e, Číne a najmä je to teda modifikovaná, geneticky modifikovaná soja z Brazílie. Európska únia až na výnimky zakazuje pestovanie e, týchto modifikovaných plodín na svojom území, ale masívne ich dováža podľa Greenpeaceu v podstate nie je potrebné, aby Francúzsko dovážalo produkty z druhého konca sveta. A pán Macron chcel vytvoriť e, bielkovinu nezávislosť Európy. To sa týka napríklad e, lucerny alebo hrachu. Európska komisia namiesto toho, aby e, sa držala škodlivých e, obchodných dohôd, tak by sa mala skôr prikloniť k takejto argumentácii. Ďakujem za EKR. Ďakujem. My, e, pán predseda, my sme proti všetkým týmto námietkám, kam komisia neprekročila svoje vykonávacie právomoci a návrh opatrení je v súlade s e, právnymi procesmi špecifikovanými v základnom akte. Európsk a, a ten proces e, hodnotenia rizika v prípade genetickým organizovaných e, rastlín v Európskej únii je jeden z najprísnejších e, na svete a členské štáty aj verejnosť majú možnosť vyjadriť sa a je dostatočne robustný, aby do, dokázal, že tieto schválené produkty GMO sú rovnako bezpečné ako konvenčne pestované plodiny. Nariadenie o GMO samozrejme musí byť podporené vedeckými dôkazmi a produkty, ktoré prechádzajú nezávislým hodnotením e, bezpečnosti v EÚ, by mali mať e, spravodlivý prístup na trh. Ak teda sa pýtame na objektívnosť týchto dvoch, ak budeme spochybňovať objektivitu tohto procesu, tak v podstate spochybňujeme o e, celý, celý ten e, systém e, povolovania. Za posledné volebné obdobie sa riešili otázky a uznesenia napríklad rezistentnosti proti vakcínám a podobne a to, čo to vytvára za problémy. Ale ako teda sa pozrieť na tých E, čo neočkujú svoje deti na základe údajných zalednických e, dôkazov, ale pritom zasa kritizujú EFSU a podobne. E, my takisto namietame tie tvrdenia v týchto námietkách, ktoré sa týkajú používania glukosátu. My máme maximálne eh, hladiny eh, rezidují pre pesticídy vo všetkých eh, dovážaných potravinách a geneticky modifikovaných rastlinách. Takže my nesúhlasíme s tými tvrdeniami, ktoré sa týkajú škodlivosti práve dovážanej geneticky modifikovanej soji a kukurice a pokiaľ ide o toxicitu a alergénne účinky. Takže e, používanie e, GMO pre potraviny je obmedzené, ale e, pokiaľ ide o krmivá pre zvieratá, tak tam je závislosť Európskej únie od týchto plodín vysoká a preto postupy povolovania by mali byť čo najrychlejšie, aby sme boli schopní držať krok so zvyškom sveta, aby sme zabránili narušeniam v medzinárodnom eh, obchode, polnohospodárstve a príslušných komoditách. Ďakujem. Eh, pani Azikam Zague. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Amazonský prales eh, horí ešte viditeľšie než kedykoľvek predtým. Takže vidíme tu obrovské odlesňovanie v týchto ekologických systémoch a napriek tomu komisia povoluje ešte ďalšie odrody geneticky modifikované kukurice a soje. Samozrejme, každému by malo, malo byť jasné, o čo tu ide. E, tieto pralesy e, sa v podstate strácajú práve e, ako následok rozširovania pestovania týchto plodín a dobytkárstva a v podstate ide o produkciu mesa a mliečných výrobkov aj v Európe na to potrebujeme práve dovážať tieto plodiny. A komisia vie, že tieto plodiny sú geneticky e, pozmenené, aby boli odolné proti e, glukocidu a ďalším. A v podstate E, to podporuje e, ten typ polnohospodárstva, ktorý sa praktikuje v amazonských pralesoch a vedie k odlesňovaniu. Takže my musíme sa snažiť e, obmedziť globálne oteplovanie a bojovať proti pesticídom. Komisia vie, že glukosid je reprotoxický a je nebezpečný pre populáciu a dostáva sa zvonku na naše trhy a komisia vie, že na to e, na povolovanie takýchto e, geneticky modifikovaných plodín nie je žiadna legitimita, demokratická legitimita, tak prečo teda neprestanete s týmito nezodpovednými vydávaniami povolení? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz opäť dáme slovo komisii maximálne 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy a páni, dobré ráno želám. A mimoriadne ma teší, že som tu v tejto novej formácii tohto výboru, aj keď opäť budem musieť hovoriť o uznesení proti zámerom komisie. Napriek tomu vám rada vysvetlím stanovisko komisie a prečo a v akom zmysle implementujeme túto legislatívu tak, aby sme chránili životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat. Hovoríme tu o dvoch GMO, ktoré sa týkajú kukurice a jednej GMO soje, ktoré sa nachádzajú na trhu. Veľmi stručne EFSA vykonala veľmi komplikované hodnotenie rizika. To je v súlade s nariadením a usmernením a Neidentifikovali sme tam žiaden nedostatok údajov a čo je veľmi dôležité, túto prácu FC členské štáty pripomienkujú, EFSA tieto pripomienky zvážila, reagovala na ne a je to všetko zverejnené na webovskej stránke FC. Je to plná transparentnosť, sú tam aj prípadné pochybnosti a dopity členských štátov. No okrem toho, členské štáty sa tým zaoberali a zaoberali sa aj týmito pesticídmi a toto povolenie sa týka vyslovene dovozu a tieto e, GMO sa pestujú v tretich krajinách. Aj e, to postrekovanie sa deje v tretich krajinách. A teraz, či už ide o GMO alebo o konvenčné produkty, tie musia spĺňať maximálnu hladinu reziduí a tie sú stanovené v legislatíve o pesticídoch, ktorá sa tiež uplatňuje na tieto produkty. Teda ochrana ľudského zdravia je zaručená na základe dodržiavania maximálnych hodnôt reziduí. Takže aj verejnosť sa k tomuto stanovisku EFSI môže vyjadrovať môže podávať e, otázky a e, EFSA na to reagovala. EFSA prišla k jednoznačnému záveru, že tieto produkty sú neškodné pre ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie. Vo svetle týchto poznatkov sme predložili tieto návrhy na výbory členských štátov, ktorí o tomto musia diskutovať a z politických dôvodov členské štáty nezaujali stanovisko. Nie sú ani za, ani proti. Bolo to na stálom výbore, bolo to aj na odvolacom výbore. Takisto. A vo svetle týchto poznatkov je tu právna povinnosť komisie podľa legislatívy GMO vydať rozhodnutie. Keďže tu nie sú žiadne dôsledky pre ľudské a zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie, Komisia má povinnosť prijať rozhodnutie, ale vzhľadom na komitológiu a demokraciu, ktorá tu bola počiarknutá niektorými riečníkmi, samozrejme, že komisia by chcela zaviesť viac demokracie a je tu návrh, o ktorom sa momentálne diskutuje. Avšak, kým tento návrh nebude funkčný, nemôžeme inak e, dodržiavať existujúce pravidlá, e, najmä ak teda stanovisko FC je pozitívne. Produkty na ochranu rastlín, a tu no, opakujem, je potrebné dodržiavať tú maximálnu hladinu reziduí MRL a ide tu aj o krmivá, ktoré sa dovážajú z tretích krajín. Je pravda, že tu sú tie MRLK veľmi vysoké, ale my to sledujeme. Ale naše poľnohospodárstvo a krmovinársky priemysel potrebuje túto soju. Trh, na trhu je dopyt. Je dopyt po týchto produktoch, ak by trh nemal dopyt po týchto produktoch, tak by sme ich nedovážali. Takže toto sú tie postupy. A tu sme v rámci všetkých týchto krokov dodržiavali legislatívu a vzhľadom na závislosť do, na dovoze a vzhľadom na OSN konvenciu a medzinárodné dohody. Áno, je to problematické a komisia toto implementuje, tieto relevantné dohody, ale toto nie je priamo pre prepojené na individuálne povolenie, o ktorých hovoríme dnes. Dúfam, že som zareagovala a zodpovedala na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali, že ste mi dali slovo a dúfam, že aj v budúcnosti budeme viesť konštruktívne diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz Túto druhú rozpravu dnešného dopoludnia ukončíme a stretneme sa dnes popoludní 2 hodiny 30 minút. Začneme hlasovaním, takže si prosím nezabudnite hlasovacie kartičky. Ehm, takže teraz máte priestor, môžete ísť späť do svojich kancelárií a uvidíme sa popoludní.